Zápisnica dnešnej dopoludnejšej schôdze eh, bola eh, schválená a teraz máme na programe ako prvý bod vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu eh, k záverom Európskej rady vo veci európskej krízy. Je mi potešením vystúpiť ako prvý v tejto rozprave. I have spoken to both presidents. Stretol som sa s oboma predsedami, aj Van Rompuyom, aj Barosom a oznámil som im, že ich budem včas informovať o výsledku našej dnešnej rozpravy v pléne. V nedelu, v otvárajúcom prejave Európskej rady som eh, sa vyjadril, že je potrebné schváliť rozhodný a rozsiahly balíček v boji proti kríze eurozóny a všetky inštitúcie Európskej únie sa musia v tomto spojiť. Pripomenul som Európskej rade, že aj my sme aj parlamentom eurozóny. Preto oceňujem, že dnes medzi nedelňašom samitom a zatrajšou švôdzou. využívame túto príležitosť, aby sme hovorili o krátkodobých a dlhodobých riešeniach, ktoré sú na stole. Moje závery z Európskej rady sú také, že máme tri naliehavé témy. Zníženie dlhového zaťaženia Grécka. Musíme však zistiť, e, okolko a akým spôsobom sa budú zapájať súkromní investori do tohto opatrenia Rozhodne na dobrovoľnej báze to bude. Ďalej po druhé, rekapitalizácia európskych bank. Tu prijala Rada ECOFIN kľúčové rozhodnutia pre všetkých 27 členských štátov, napríklad kapitalové požiadavky sa zvýšia na 9 Ďalej podrobnosti o tom, ako sa budú zhromažďovať peniaze na trhoch e, formou národných rozpočtov a taktiež z eurovalu. O tom sa ešte bude musieť rozhodnúť. Domnievam sa, že parlament by v tomto mal mať právo moci spolurozhodovania. A ďalej po tretie, vytvorenie akejsi, akéhosi obraného múru Zajtra Európska rada rozhodne o posilnení eurovalu o navýšení eurovalu formou pákového efektu, to znamená poisťovania dlhov. Sú viaceré možnosti, ako posilniť tieto ochranné múry. Jednak vytvorením um, účelových nástrojov a taktiež vytvorením trastového fondu, do ktorého sa zapojí aj Medzinárodný menový fond. Zo strednodobého hľadiska musíme prenechať dostatok času na posilnenie paktu stability a rastu respektíve aj Sixpacku. A Európsky semester a Pakt Euro Plus a všetky naše stimuly e, zamerané na rast, aby mohli fungovať. E, niektoré kompetencie možno národné, ale po väčšine kompetencie členských štátov sa zachovajú a členské štáty sa dohodli na tom, že musíme konať koordinovanie. Teraz dôležitá otázka znie, ako sa môžeme pokúsiť koordinovať všetky tieto otázky e, a posunúť to z medzivládnej metódy na metódu spoločenstva. Je jasné, že krátkodobé a stredodobé e, riešenia by mali byť stredobodom pozornosti všetkých e, európskych inštitúcií. Z dlhodobého hľadiska prebiehajú teraz rokovania o možnej zmene zmluvy. Otázka je naformulovaná tak, aké zmeny očakávame v tejto zmluve. Či sme ochotní prijať akékoľvek zmeny. Z dlhodobého hľadiska musíme vyvodiť závery z tejto krízy a zamyslieť sa nad budúcnosťou Európskej únie. Ak chceme, aby Európsku úniu vnímali ostatní globálni hráči e, naozaj s rešpektom, táto kríza nám dáva jedinečnú príležitosť konať rýchlo Hlavným záverom je, že si nemôžeme dovoliť ohroziť situáciu jednotnosti a nebyť jednotný byť fragmentovaný. Vieme, že teoreticky to funguje, ale v praxi e, je fakt, faktom, že budujeme svoju politiku na národných princípoch. Um, Európa je iba teóriou, zatiaľ čo národné štáty sú skutočným konaním. Sústredujeme sa zatiaľ iba na naše slabiny. A e, používa sa to proti nášmu spoločnému záujmu. Európa musí byť silná v tomto modernom svete. Európa e, neznamená len spoločný trh, ale um, koherentný politický koncept, ktorý je zameraný nielen na prekonanie krízy, ale aj na to, aby sme dosiahli vplyv na tento moderný, meniaci sa svet. Ďakujem. Uh, okay. Now we go to the statements by... Teraz pristúpime k vyhláseniam politických skupín. Najskôr dostáva slovo pani Corin wortmann kol v mene skupiny EPP. Ja, wel, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, máme mať teraz diskusiu v parlamente v Štrásburgu o tejto záležitosti, pretože na základe rozhodnutia pána Fan Rompuja komisár komisie, predsedu komisie Barosa a takisto aj členských štátov robia maxiu preto, aby zajtra prijali rozhodnutie, ktoré by umožnilo Európe dostať sa z krízy. E, v nedelu bolo ticho a my budeme teda rozhodovať až e, zajtra. Prečo teda sa vyjadrujeme k dokumentu, ktorý unikol do tlače? ale spôsobil aj veľa obav a neistoty u občanov, pretože zdá sa, že kríza sa ešte prehlbuje a tie výhľadky e, sú čoraz horšie pracovné miesta, dôchodkové zabezpečenie, celý rad sociálneho zabezpečenia je teraz v hre a preto by som chcela podporiť hlavy štátov a vlád, aby dokázali svoju ambicioznosť, pretože potrebujeme všeobecný plán, presvedčivý postoj, ktorý by nám umožnil nastoliť dôveru na finančných trhoch a vyhnúť sa útokom proti euro. Pretože my sme zostali medzi dvoma rozhodnutiami zakliesnení a teraz sa pýtame, že či Európa je schopná vyriešiť tieto veci, pretože už je dosť neskoro. Je pravda, že to východisko nie je ľahké, pán predseda. E, pôvodom krízy a dlhu nie je len úroveň členských štátov, ale mnoho členských štátov nie je za to vinných, pretože my teraz sa snažíme obrániť našu spoločnú menu, ktorú máme k dispozícii každý deň. A teraz by sme mali dokázať byť spoločne solidárnym, spoločne sa snažiť posilniť euroval a e, plán kapitalizácie bank je absolútne nevyhnutý preto, aby sme teraz našli trvalo držateľné riešenie voči problémom takým, akým čeli Grécko teraz však, pokiaľ ide o finančné trhy, euroval bude mať dostatočnú e, sílu a e, schopnosť e, tomuto čeliť, avšak nezávislosť Európskej centrálnej banky musí byť zaručená v prvom rade, pretože ak trhy budú blafovať v oblasti Európy, tak aj my budeme musieť blafovať tiež, pretože budeme musieť brániť svoju bezpečnosť, svoju istotu, svoju budúcnosť. Pán predseda, tá situácia je taká vážna, že niektoré krajiny, niektoré banky čelia obrovským problémom s likviditou a budú potrebovať zdroje z eurovalu a preto že existujú tu veľké problémy je potrebné, aby sme mali stabilný finančný systém, ktorý by bol životaschopný, ktorý by zabezpečil životaschopnú ekonomiku. Takisto ide o pracovné miestna, o zamestnanosť a nie len banky sú zodpovedané za e, túto e, situáciu a aj keď opätovné e, nás by mohlo byť akousi rekompenzáciou pre nové riešenia, však potrebujem najprv zabezpečiť správne riadenie zo strany riadiacich pracovníkov. Eh, banky musia byť naozaj ozdravené trvalo držateľným spôsobom, lebo inak by to nebolo akceptovateľné, aby banky neustále boli zachraňované zo štátnych peňazí. A preto my tiež eh, musíme implementovať eh, také pravidla, ktoré by boli stabilné pre finančné trhy. Máme tu rôzne návrhy, také ako napríklad dáne z finančných transakcií a tiež je eh, potrebné eh, zabezpečiť eh, bankový poplatok. EPP e víta takéto riešenia, ktoré boli spomenuté tento víkend, ktoré by mohli rýchlo napomôcť eurovalu, tak ako aj tejto situácii. Ale všetci hovoria, že je treba ísť ešte ďalej, hlavne v rámci eurozóny. A preto je veľmi dôležité, aby zajtra sme vyvodili závery, ktoré by boli adekvátne. E, Pakt Euro Plus by mal byť e, veľkým dielom a návrh komisie naznačuje, že bude môcť e, zasahovať tiež do národných rozpočtov. Toto je tiež naliehavé. Avšak okrem tohto potrebujeme zabezpečiť zásadnú diskusiu ohľadom rozpočtovej ekonomickej integrácie Európy v rámci vnútorného trhu. Je tiež potrebné hovoriť o eventuálnej modifikácii zmluvy, avšak eh, na to potrebujeme podporu našich spoluobčanov, aby sme takýto európsky projekt podporili. Ďakujem pekne. A teraz pán Šulc. Demokrat. Mene skupiny socialistov a demokratov. Ďakujem, pán predseda. Vzali sme na vedomie správu pána predsedu a Môžem povedať, že Európska rada v stredu možno naozaj si e, zaslúži prívlastok historická. Rozhodujúce bude to, o čom sa rozhodne zajtra v Bruseli. Pretože otázka, ktorým smerom sa bude uberať Európa do budúcna, o nej sa možno zajtra rozhodne. Ja som veľmi často kritizoval, že sa Európska únia rozdelila na tri časti, Nemecko-Francúzske direktórium, zvyšok eurozóny a zvyšok Európskej únie s mimoriadným postavením Veľkej Británie. Takéto postupy, toto rozdelenie Európy na jednotlivé rôzne štruktúry, už je samo o sebe jedným z najväčších nebezpečenstiev metódy spoločenstva a vytvára napokon situáciu, ktorej táto závislosť e, konania jednotlivca, najmä v eurozóne, závisí od politickej situácie ich krajiny a nadobúda to až také dramatické rozmery, že každá jedna krajina, ktorá je za stolom, rokovacím stolom, sa pozerá už iba na svoju národnú situáciu, namiesto toho, aby zohľadňovala ducha spoločenstva a cieľ spoločenstva, aby tým podmienila všetko svoje konanie. To sme zažili napríklad na Slovensku, v Nemecku sme toho svetkami a sme toho svetkami aj v každej ďalšej členskej krajine na rade, aj na rade 17 eurozóny, že princíp jednohlasnosti znamená, že každý zohľadňuje iba svoju vlastnú vnútropolitickú situáciu a pritom rozhodujeme o e, najsilnejšej mene sveta. Toto musíme prekonať. A preto do budúcna musíme zabezpečiť také inštitúcie, ktoré budú mať za úlohu naozaj vykonávať politiku spoločenstva a to hospodársky aj menovo. Nepotrebujeme žiadne vymyslené doplnkové inštitúcie. Sme teraz na veľmi nebezpečnej ceste, pretože sme stratili dôveru, dôveru trhov v udržateľnosť investícií v Európe a dôveru našich občanov e, v ich vlády, v eurozónu aj e, v Európsku úniu ako celok. Že sme schopní to efektívne riadiť. Táto dôvera um, tu už nie je, už rok a pol. Pretože sme ju tak povediať prehrali Heslo e, členských e, štátov, teda ich vlád, e, znamená ohlásené, ale neaplikované v praxi. Stiahnuté, prepracované, opäť ohlásené a opäť nepresadené v praxi. Takéhoto modelu sa držia. Ešte minulý víkend sme boli svedkami toho, že pani Merkelová a pán Sarkozy sa stretli, ale teraz došlo naozaj k prelomu. Teraz sa dohodli. Opäť to bolo však iba oznámené a nepresadené v praxi. Ešte v nedelu počas rokovaní pani Merkelová a Sarkozy zorganizovali tlačovú konferenciu. O čom? O tom, na čom sa nedohodli. A pritom je jasné, je jasné všetkým, o čo tu ide. A musíme to povedať nahlas. Ide o e, výšku dlhových škrtov a tieto výške budú závisieť od toho, do akej miery francúzske banky budú zasiahnuté takýmto krokom. Pretože tých sa to týka najviac a preto francúzsky štát veľmi dobre vie, že keď dôjde k takémuto škrtu um, nejakým spôsobom, budú odkázaní na stabilizáciu. To predsa nemôže prenikať eh, francúzsky štát na svoj národný rozpočet, pretože by bol ohrozený jeho rating. A preto sa pozerajú na rôzne iné spôsoby. Sú tu dva modely. E, nemecký e, poistovnícky model a francúzsky model bankovníctva. Na tom sa nedohodnú, ako sa má postupovať. Ako môžeme e, pripustiť takéto rozporuplné správy, púšťať ich do sveta? Zajtra, keď sa stretnú, mali by sa dohodnúť a až potom, keď, tak povediať, vyjde um, dym komín, až potom výjsť na verejnosť, až potom eh, oznámiť občanom výsledky, iba tak si získajú dôveru občanov, dôveru investorov. A čo sa týka tej zmeny zmluvy, k tomu môžem povedať toľko, že čítam a počúvam, že eh, sa má meniť zmluva, že sa vytvára pracovná skupina pozostávajúca z pána pán Rompoja, ktorý dnes mal obrovskú príležitosť, keby sem dnes prišiel, mal by pozornosť celej Európy Všetci šéfovia štátov a vlád idú do svojich parlamentov a Henbark Marompoy Rompuy dnes stratil svoju šancu. Okrem neho v tejto skupine je aj pán Juncker, šéf Euroskupiny. Kde je tam Europarla, Európsky parlament? Ten tam chýba. Tí, ktorí chcú zmeniť zmluvu, ja im hovorím, aspoň v mene mojej skupiny, to, čo bude v budúcnosti obsahom Európskej zmluvy, ak to zájde tak ďaleko, že to bude zasahovať do e, právomoci, rozpočtových právomoci členských štátov, nič sa nepodarí presadiť bez, Európskeho parlamentu. Predsa nemôžeme pripustiť, aby sa európska kríza e, zneužívala e, na deparlamentizáciu Európy. Aspoň naša politická skupina bude rozhodne proti takémuto kroku. A to rozhodne. Dúfam, že to, čo ho zajtra budeme svetkami, konečne bude to, čo potrebujeme. Pretože napokon vôbec nejde až tak veľmi o obsah, ide skôr o to, aby sa konečne ukázalo, že šéfovia štátov a vlád sú schopní postaviť sa výzve, ktorá pred nimi stojí. Ďakujeme pekne. Teraz má slovo pán Guy Verhofstadt, predseda skupiny ALDE. Môj úvod bude e, reakcia na e, príspevok kolegu Šulca. Ja e, vám to oznamujem a povedal som, že vo štvrtok na konferencii predsedov by som chcel zvolať, predvolať pána Fan Rumpuja, pána Junkera a takisto pána Barosa, aby sme hovorili o ekonomickom riadení, o ekonomickej správe v rámci eurozóny. Oni boli stanovení radou, aby predložili na decembrový summit E, návrh a preto si myslím, že by sme mali zorganizovať diskusiu v novembri v Štrasburgu s nimi ohľadom obsahu tohto návrhu, pretože e, ako vždy na posledný krát e, sme my oslovení s rozhodnutím, ktoré bolo rozhodnuté zo strany rady bez toho, že by parlament vôbec mohol niečo povedať k takémuto návrhu. Ja vám to oznamujem a dúfam, že e, získame podporu, a myslím si, že získame podporu skoro zo strany všetkých e, skupín, že budeme e, sa snažiť zabezpečiť túto diskusiu v novembri počas plenárneho zasadnutia pred Európskym parlamentom, pokiaľ ide o stredu. Myslím si, že máme za sebou 20 mesiacov Hm, váhania a tak ďalej. A teraz mám dojem, že teraz konečne pochopili, že je potrebné prijať e, opatrenia, ktoré by išli do hĺbky, že je potrebné mať globálny plán pre ozajstné nastolenie stability pre eurozónu a že je tiež potrebné mať cestovnú mapu, aby sme toto všetko mohli realizovať. Pokiaľ ide o obsah tohto plánu, pán predseda, ja si myslím, že obsah plánu je absolútne jednoduchý. Máme tu v parlamente a s parlamentom drvivú väčšinu, ktorou sme schválili uznesenie pred desiatimi dňami, alebo dokonca 8 dňami. A toto uznesenie malo 7 veľkých opatrení, ktoré je potrebné prijať v rámci tohto plánu, preto aby sme znovu nastolili stabilitu v rámci eurozóny. Nič nemusíme nové vymýšľať, nemusíme diskutovať, my už sme sa o tom rozhodli. Rozhodli sme sa o jasnom, čistom uznesení, čo treba urobiť v rámci eurozóny. A ja si myslím, že je v našom záujme tu počas tejto diskusie a možno aj vy, pán predseda, keď pôjdete v stredu, myslím, že tam budete prítomní, aby ste tradične uviedli tento Európsky summit, aby ste zopakovali týchto sedem bodov, ktoré Európsky parlament už eh, vypichol, požiadal, aby bola stabilizovaná eurozóna, čiže trvalo držateľné riešenie pre Grécko, európsky plán pre kapitalizáciu bank, pretože nejde eh, o eh, plány, ktoré by sa mohli vykonať na národnej úrovni, ale na európskej úrovni, tak ďalej o posilnenie eurovalu a ďalej ďalšie body, ktoré sme vypichli v rámci nášho uznesenia. Buďme čestní a úprimní. Máme tu jeden bod, ktorý je naozaj kľúčový v rámci týchto siedmých bodov pre nasledujúce týždne, nasledujúce dni. Môžeme hovoriť o hospodárskom riadni, o hospodárskom vedení, vláde, o fiškálnom vedení o rekapitalizácii bank, avšak je potrebné znova v stredu zopakovať hlavom, hlavom štátov a vlád, že ten kľúčovný bod je známy. Posilniť euroval, to je to hlavné. O to pôjde v stredu. Nič iné nie je až také dôležité. Ostatní možno povedia, že áno, urobili sa určité kroky, smerom k e, decembrovému samitu, avšak kľúčové a zásadné je to, ako posilniť euroval. Pani Bortmanko hovorila o bazuke. Neviem, či bazuka tam bude potrebná, keď hovoríme o finančných trhoch. Určite nebudú mať len ľahké strelivo, keď hovoríme o finančných trhoch. Ide o ťažké zbranie, o ktorých e, tu hovoríme. Takže vám chcem povedať, že ten návrh, ktorý bude v stredu schválený, už existuje a dokonca už cirkuluje v zákulisí. E, vôbec nie v zákulisí Európskeho parlamentu, ale tu okolo nás, tu práve teraz uh, cirkuloval tento návrh, ja mám tu, tento návrh, ktorý bude schválený v stredu. Volá sa Draft Terms and Conditions ktoré maximalizujú výpožičnú schopnosť eurovalu. Ide o... Tieto 3,5 strany so všetkými detailami, ako to presne bude potrebné zrealizovať. My nemáme na národnej úrovni e, sa o tom teraz diskutuje, vôbec nie na európskej úrovni. A tým vám chcem povedať, že je to veľmi komplikovaný systém, je potrebné minimálne 3-4 krát to prečítať, aby ste to pochopili a takisto mám pochybnosti, či tento systém vôbec môže fungovať, pán predseda, pretože je to systém e, taký, kde, poskytujem, kde poskytneme istotu 20 všetkým obligáciám, všetkým bondom, ktoré sú vydané krajinami, ktoré sú v ťažkostiach, či španielskom, talianskom alebo greckom, 20 im e, poskytneme bez toho, že by sme vôbec navýšili finančné zdroje v rámci eurovalu, bez toho, že by členské štáty e, donútili, aby aj Európska centrálna banka zasiahla, bez toho, aby sme v praxi zaviedli systém, ktorý by bol povinný. My v podstate znovu vypracovávame nejaké opatrenia na národnej úrovni, kde hovoríme, že oni musia členské štáty vydávať obligácie a my im zabezpečíme záruku pre tieto obligácie do výšky 20 a ja mám pochybnosti, že toto bude fungovať 20 My sme im udelili 60 Grécku a zároveň dúfame, že 20 bude môcť ukľudniť trhy. A teda ešte raz, ja dúfam, že to bude fungovať, ale mám pochybnosti, pretože sa domnievam, že tá ozajstná jediné, ozajstné dobré a jediné riešenie, ktoré je potrebné zrealizovať čo najrychlejšie, je vytvoriť povinný jednotný trh euro v rámci eurozóny. Ďakujem pekne. E, pán predseda Jan Zahradil v mene skupiny ECR. Pane predsedo. Ďakujem, pán predseda. Poďme si zhrnúť, kde sa teraz nachádzame, okrem toho, že sa nachádzame uprostred krízy. Ja si musím povedať, že som si e, v posledných dňoch a týždňoch pripadal tak, že sme sa dostali do Európy Eh, skôr 19. storočia ako 21. storočia. Mám pocit, že sa nachádzame eh, v Európe asi tak po roku 1815 po Viedenskom kongrese, kedy sa tomu hovorilo koncert veľmoci, pretože všetky veci o európskej jednote, o európskych riešeniach, o komunitárnej metóde, o tom, že je potrebné nadnárodné riešenie, nad, povýšiť nad tie národné riešenia. Som posledné dva týždne videl len dva, dvoch národných lídroch, ktorí riadili celú túto show a ktorí o všetkom rozhodovali. A to bola na jednej strane kancelárka a jeden prezident, ktorý dokonca jednému premiérovi povedal, aby bol ticho. Ja si myslím, že nie som idealista, ani pán Šuman, ani pán Mona nie sú mojimi veľkými favoritmi, ale myslím si, že o to viac toto európsky neznie a ak sa možno by som povedal, že títo dvaja pani sa obracajú aj v hrobe. V rámci tej hospodárskej krízy je to stále to isté. Je to proste záležitosť, kde prenášame nezodpovedné chovanie na daňového poplatníka. Nezodpovedné chovanie bank a finančných eh, ústavov, ktoré tu hrali ako v kasíne alebo nezodpovedné chovanie niektorých štátov, ktorí podplácali svojich voličov a ktorí v skutočnosti e, nespravovali svoje financie a vyrábali dlhy a teraz ich máme vykúpiť v, v mene záchrany eura a je viac menej úplne jedno, ako to nazveme, mám pocit, že skoro nikto tu nečíta noviny, nikto nečíta ekonomické komentáre, pretože zajtra predsa sa o ničom nebude rozhodovať. Zajtra Európska únia si kúpi len čas na jeden rok, na dva roky, možno na tri roky, ale dostaneme sa do tej istej situácie e, v čase znovu, v tomto čase znovu. Takže uznajme si to, mnohí to priznajú tuto v kuláre, nemajú to odvahu povedať verejne, že euro nie je projektom pre všetkých, že bude musieť dojsť k situácii, kde nie všetci súčasní členovia eurozóny sa budú môcť na tom podieľať ďalej, pretože budú musieť prísť, prejsť riadeným bankrotom, devalváciou meny. A vy to v kuloáre veľmi dobre viete, v kuloároch sa o tom hovorí, len sa bojíte o tom povedať nahlas. Čiže ten zajtrajšok bude len o kupovaní si času. Tá cesta je Najviac tradičná, možno aj najpohodlnejšia, je však najnákladnejšia, najmenej výrohodná pre trhy a nie je to cesta štátnická, pretože štátnik sa eh, rozozná od politika tým, že má odvahu robiť netradičné, nové riešenia, že vie o nich presvedčiť, že vie ich presadiť. Takže zajtra okrem iného sa dozvieme, či v Európe naozaj je tiež nejaký európsky štátnik, alebo tu máme iba politikov. Ďakujem. You, Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani podpredsednička eh, Rebecca Harms, spolupredsednička Harms. Posledný víkend pre mňa znamená dva poznatky. Poprvé, mohli sme vidieť, aj rada videla vďaka správy trojky, že všetko, čo sa prijalo ku Grécku, o Grécku bolo nesprávne, že všetko, čo sme mohli urobiť nesprávne, sa nesprávne spravilo. Ešte v júli rada na, začala znižovanie alebo navršovanie prostriedkov na zníženie dlhu. Už vtedy sa vedelo, že to nestačí. A v júli sa znovu schválilo niečo, čo bolo nedostatočné. Tá situácia v Grécku, to trvanie na, jednostranné trvanie na úspornom balíčku je to, čo vedie presne k tomu, čo sa predpokladalo. V Grécku máme opatrenia, ktoré sa prijali v Bruseli, ale tie len prehlbujú grécku krízu a tým aj európsku krízu. Druhé poučenie z tohto víkendu je, z toho, že sa koná ďalšie rokovanie. Vidíme, že Európu v kríze nemôžeme viesť riadiť krízovými samitmi. Jednoducho vidíme, že potrebujeme inú, iné hospodárske finančné spravovanie. To potvrdilo vlastne toto rokovanie e, e, predsedov vlád a hlav štátov na tomto trojdňovom rokovaní. Moja politická skupina žiada od nového samitu iné výsledky a chceme, aby zajtra večer sa skončilo s týmto opakovaním cvičením krízových samitov, vrcholových stretnutí, ktoré sú nedôsledné, pomalé a nestačia. Myslíme si, že pokiaľ ide o riešenie dlhu v Grécku, je viac ako e, 50 a musíme sa aj postarať o to, aby nemo, nebohatli na tom špekulanti, ktorí špekulujú s bankrotom Grécku, špekulujú so štátnymi zárukami. Jednoducho nesmieme dovoliť, aby znovu zarobili miliardy. A okrem toho Grécku musíme vyslať aj iný signál. To by sme chceli vidieť. Grécke hospodárstvo je v dôsledku našich zásahov ešte raz na kolenách. Potrebujeme presvedčivý plán ďalšej obnovy vybudovania gréckeho hospodárstva a podľa zelených to ťažisko. A keď si pozrieme aj závery Európa 2020, je to v udržateľnosti a ide o to, že potrebujeme dôveryhodné plánovanie práve z tohto pohľadu. Rozhodovanie GFSF, ja si nič nemyslím o tomto bláznivom pojme bazuka, ale rozhodnutie GFSF sa musí prijať tak, aby sa tie prostriedky znásobili. Ale keď hovoríme o solidnosti, tak znovu tu sa musíme postarať o to, aby táto finančná technika, ktorú tu chceme použiť, aby štátne rozpočty boli dobre dobre prehľadné a neprimerane nezaťažené. Jednoducho tu potrebujeme dobrú rovnováhu. Rekapitalizácia banky, ďalšia téma. To je opäť niečo, čo ide veľmi pomaly. E, e, znárodňovanie tejto nacionalizácia, tejto zodpovednosti bude viesť k tomu, že sa prípad Dexia nestane jediným prípadom, ale že sa bude opakovať. A na záver, Videli sme, ako sa Európa nedá vyviesť z krízy. Ja verím a myslím si, že treba diskutovať dôsledne o zmene ústavy, Lisabonskej ústavy a mali by sme mať aj konvent v Európe, aby ľudia chápali, o čo ide, ale vzhľadom na to, ako vyzerá naša ekonomika a aké problémy máme teraz v akútnom štádiu, si myslím, že musíme urobiť iný odvážny krok. Musíme komisárovi, ktorý je teraz v Bruseli v komisii zodpovedný za ekonomiku a rozpočet, teraz mu musíme dať právomoci, skutočne mu dať právomoc na to, aby mohol solidárne, solídne vypracovať rozpočty, ktoré sú udržateľné a zasadiť sa o udržateľný rozvoj. A a ešte dovolte posledné želanie, to sa týka aj napríklad Nemecka, napríklad Nemecka mnohých Európanov. Kto má strach, kto má strach pred voličmi, ten nemôže zvládnuť európsku krízu. Keď porovnávame Angelu Merkel s Kolom alebo Schmidtom, keď Gida Vestevere porovnávame s Joškom, s inými ministrami, s tými, ktorí veci správne spoznali. Tí musia potom stať aj za svojim rozhodnutím a zodpovedne ho vysvetliť voličom. Tí dokážu možno ešte vyhrať voľby, ale kto nemá túto odvahu, tak ten prehrá voľby doma a možno prehrá aj Európsku úniu. Ďakujem. Je tu otázka modrá karta. Niekto mal Ehm, modrú kartu a otázku na vás. Súhlasíte s tým? Pani Harmsová, súhlasíte s otázkou? Áno, dobre. Náš kolega Totnic. Ďakujem veľmi pekne. Ak som to dobre rozumel, tak hovorila rečníčka aj o gréckej situácii a o našich dlhoch a ich znižovaní a o úsporách. Hovorili ste o 50-60%, ale ja vlastne neviem, čo ste povedali, nerozumel som tomu veľmi dobre. Dovolte, aby som povedal, že máme okolo 60 miliard dlhov v Európe a keď to, budeme, keď to e, znížime o 50%, tak to jednoducho, aj keď dostaneme nejaké prostriedky, tak to nepostačí na zníženie tohto problému. Bude to mať dopad na naše banky. A ak sú údaje správne, tak by som si rád vypočul váš názor. Takže vy si myslíte, že to treba takto zostrihať? Áno. Ja si myslím, že keď si pozrieme správu trojky, že to treba tak spraviť, nie je jasné, že potrebujeme aj riešenie pre grécke banky, ale myslím si, že toto je rozhodnutie, ktoré sa nedá prijať v izolácii. Ten plán, ako sa má Grécko vybudovať prostredníctvom európskej pomoci, tento plán sa musí tiež prijať. Ja si to želám ako európsky signál Grékom, ktorí tiež vedia, že musia vybudovať nové Grécko a že nemôžu len obhajovať to staré. Ja som za to, aby sa vyslal aj takýto signál solidarity, pretože zatiaľ tu nebol takýto signál Grékom zaslaný. Pán predseda, e, pán Lotar Bisky, zjednotená lavica, pán predseda, milí kolegovia a kolegyne. Management krízy je stále chaotickejší a neprehľadnejší. Rada začína e, tri dni pred a po e, samite parlament sa tomuto prispôsobuje. Počas jedného rokovania sa venuje záverom rady dvakrát. Už teraz vidíme, že jednoducho nedospejeme teraz do šťastného konca opäť Takže Rada a komisia naďalej pokračujú v duchu nádeje, v nádeje, že nové opatrenia získajú dostatočnú dôveru, že investori na finančných, finanč, medzinárodných finančných kruhoch budú spokojní. Ale prečo by, na čo by sa malo stavať pri budúcich štátnych bankrotoch? Prečo by sme sa nemali pokúsiť pomôcť Španielsku, Taliansku? aby sa nedostali do osídiel špekulácií. Len radikálne opatrenia na zabránenie špekulácií to dokážu znemožniť. Pokiaľ sa touto cestou nevydáme, bude sa kolotoč ďalej točiť a rada bude ďalej navrhovať rôzne záchranné padáky e, platené daňovými poplatníkmi Finančno-technické triky majú teraz pomôcť tomu, aby sme mali aj nejaký pákový efekt pre dohodnutú sumu v SSF vo výške 87 miliard. Nemecký ekonom v tejto súvislosti hovorí o zbraní hromadného ničenia, pretože tu ide o financie vo výške 4 miliard eur a riešenie dlžob Grécka je nevyhnutné. Jednoducho otázka znie, kto to zaplatí. Samozrejme je dôležité preniesť na banky, medzinárodné banky až 60 ale treba zabrániť nesolventnosti. To sa týka najmä gréckých bank, ktorých existencia je ohrozená. Po všetkých týchto sociálnych úsporách musia grécki obyvatelia, občania prísť aj o svoje úspory, musia sa obávať o svoje úložky v bankách. Myslíme si, že záchranný dážnik pre e, banky, mzdy, platy, úspory, penzie. To je to, čo potrebujeme. Potrebujeme v EÚ jednu verejnú banku, ktorá bude poskytovať úvery s výhodnými úrokmi štátom, a e, súkromné banky by boli mimo hry. Potrebujeme verejné investičné programy, aby sme vytvorili pracovné miesta a zamestnanosť. Ďakujem, pán predseda. A teraz sloboda a demokracia, predseda Sperony. Ďakujem, pán predseda. Kríza, ktorej sme mohli nájsť pozitívne riešenie, ukazuje, na neadekvátnosť európskej stavby Európskeho domu zmluv. Takisto nám dokazuje čoraz väčšej rozdiel medzi občanmi, voličmi a inštitúciami, medzi parlamentom a ďalšími, vrátane parlamentu. Voliči čoraz častejšie nechápu rozhodnutie, ktoré príjmajú títo predstavitelia, ktoré sú v rozpore so všeobecnou vôľou. V takejto zásadnej otázke sa nemôže využívať kríza preto, aby sa okliešťovala suverenita štátov, ako aj občanov a podriadovala európskym zámerom. Ďakujem. Ďakujem a teraz pani Angelika Vertman za nezaradených. Ďakujem, pán predseda, milí kolegyňa a kolegovia. Tak ako predtým, je kríza všade okolo nás a stále nevidno na obzore riešenie. E, Mnichovská záručná banka povedala, že odpustí Grécku veľkú časť dlhov. Minulý víkend sa vedúci vlád a hlavy štátov nedohodli na samite, ako riešiť greckú krízu jednoznačne. Hlavný problém Európy je nedostatok rozhodnej a prijatej eh, eh, špičky vedenia Prečo by sme mali privať rozhodnutia o zapojení súkromného sektora, keď to tak už robia sami od seba? To znamená, že politické vedenie Európy beží za skutočnosťou. Podľa správy gréckej trojky z minulého týždňa tu vzniká otázka, že či medzi tým bude stačiť odpustenie dlhov krajine. Aj to je dôsledok časového meškania EÚ. Preto vyzývam všetkých aktérov, aby konali teraz odhodlane, bezprostredne a v jednote. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Týmto končím našu debatu a prechádzame k ďalšiemu bodu. Ďalším bodom je stav je e, vyhlásenie